Good afternoon. Eh. Príjemné popoludne všetkým. Vítajte na tomto spoločnom stretnutí výboru IMCO a TRAN. Chcem privítať členov oboch parlamentných výborov. Ako som povedala, máme IMCO a TRAN spoločnú schôdzu podľa pravidla 55 rokovacieho poriadku a budeme mať oddelené programy pre každé spoločné, e, schô, každú spoločnú schôdzu v budúcnosti a vždy to bude za spoločnej prítomnosti oboch predsedov alebo spolupredsedov. Nechám môjho spolu predsedu, aby e, tiež povedal niekoľko slov na úvod a potom pôjdeme smerom k obsahu jednotlivých bodov, takže nech sa páči. Bude hovoriť, budem hovoriť po francúzsky, takže veľmi stručne vítam všetkých. Ako povedala e, pani Fangosvit, je to spoločné stretnutie IMCO TRAN po tom, čo výbor IMKO chcel vystúpiť eh, k tomu, k tejto agende, ktorá bolo, ktorý bol pôvodne eh, v rámci pôsobnosti výboru TRAM, v rámci pravidla 55, eh, to je teda spoločné pre oba výbory a formou, ako dnes pracujeme, bude permanentnou formou práce v budúcnosti, teda uskutoční sa spolu alebo v rámci oboch výborov. Je to agenda, ktorá je trochu osobitná, pretože okrem toho, že je predmetom e, rozličných e, častí, je to tiež príležitosť e, pre taký malý manéver komisie, ku ktorému nám poskytne nejaké vysvetlenie. Nie je to celkom zvyčajné. Máme len hodinu, takže navrhujem, pani spolupredsedničke, ktorá je aj spoluspravodajkyňou, eh, aby eh, vystúpila na úvod ako spravodajkyňa eh, pre výbor. Imko, milá kolegyňa, máte slovo. Merci beaucoup. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcom a obvykle, keď vystupujem ako spravodajkyňa, tak zvyknem hovoriť v mojej matečne, teda v holandskom jazyku. V Európskom parlamente máme dosť veľké obavy z toho, akým spôsobom komisia pristupuje k tejto sprave. E, je tlmočenie, predpokladáme, že e, áno, pán de Grandes. Sme na osmičke ako vždy herhalen. Dus zijn het feit dat we in het Europees Parlement momenteel bezorgd ako som už hovorila, v Európskom parlamente sme naozaj znepokojení tým, ako Európska komisia pristupuje k tejto správe. Kolegovia z rady hovoria, že tento návrh medzi členskými štátmi nebol prijatý s veľkým nadšením. My o tom vieme. A Komisia tiež nemieni stiahnuť návrh, ale chce vytvoriť fórum, aby predstavitelia členských štátov mohli si vypočuť argumenty všetkých zúčastnených, ale to sa stalo ešte predtým, než sa mohol ako EP vyjadriť a my sme predsa spolu zákonodárca. Preto by som poprosila komisiu, aby nám poskytovala viacej informácií, aby zareagovala aj na kritiky z rady, ktoré časti od textu chcete zrevidovať, ako vidíte v tomto celom úlohu Európskeho parlamentu, pretože vyzerá to tak, že nás trochu vytláčajú mimo. A tiež si myslím, že by sme mali revidovať niektoré mm, detaily pretože tie väčšie záležitosti by e, jednoducho tých sa nesmieme dotýkať. A otázka je, kde budú tie veľké rozdiely či protirečenia. Rovnako si kladiem otázku, či bude možné urobiť dopadovú štúdiu alebo analýzu, hoci podľa mňa je veľmi dôležité, na, na, je to dôležité na to, aby sme vylepšili legislatívu na to tie dopadové štúdie sú a zohrávajú úlohu. A rada by som tiež vedela, či sa preštudovala možnosť stiahnuť návrh a možno prísť s novým návrhom práve na základe výsledkov dopadovej štúdie, potom k obsahu. Ja chápem, že koncept harmonizovaného systému technických noriem pre bezpečnostné e, zariadenia v letectve, tak to samozrejme bude mať dopad aj, dopad aj na jednotný trh, ale e, má význam sa tomu venovať jedine vtedy, keď tu bude aj nejaká pridaná hodnota. Ak to navyše členské štáty nepodporujú, tak vyvstáva otázka, či týmto návrhom komisie ideme správnym smerom. Rovnako by som dodala, že sme urobili e, v parlamente prípravné práce, aby sme vedeli, aké potreby harmonizácie v členských štátoch sú, vychádzajúc z noriem Európskej konferencie e, o, o e, civilnom letectve. Takže Európska komisia, na čo je potrebný nový systém to sú moje prvé komentáre ako spravodajkyne. A teraz dám slovo e, autorovi a spravodajcovi stran, ale nemám tu meno, hovorí pani predsednička. Je to pán de Grandes, nech sa páči, ktorý ako spoluspravodajca urobí poznámky v mene Trump. Ďakujem pekne, pán predseda a pani predsednička a spoluspravodajca. Je to naozaj veľmi dobrý nápad, že dnes môžeme e, spolu predisko, prediskutovať IMKO a TRAN túto tému a že začíname pracovať. To, čo sa stalo, je škandalozné. Po tom, čo sme stratili toľko času, bolo toľko neistoty, To, čo je najhoršie e, v leteckých systémoch a bezpečnostných systémoch, stráca čas. Konečne sa tejto téme venujeme dostatočne seriózne. Systém EU certifikácie pre tieto zariadenia v civilnom letectve fungoval v akomsi e, politickom váku a bolo veľmi zložité to vysvetliť a aj pre mňa bolo dosť zložité vysvetľovať, keď sa ma pýtali, čo vlastne, aká je, prečo je takáto situácia. Ja som svojho času bol spravodajcom v tejto téme a v parlamente sme o tom široko debatovali a prišli sme závermi, ale nechali sme všetko na voľné rozhodnutie, aby to boli členské štáty, ktoré budú prijímať rozhodnutia. Teraz, keď je potrebné, aby členské štáty prijali túto zodpovednosť pre bezpečnosť, a je to navyše v čase, keď občania toto žiadajú ešte viacej než e, v otázke slobody, tak keď je táto téma paralizovaná, tak to len veľmi ťažko môžeme vysvetliť. V septembri sa e, predstavila v rade, e, predstavil v rade návrh a EP nebol začlenený do procesu. A to je nielenže nevysvetlateľné, ale je to urážajúce. Nemôžu predsa na to byť nejaké dôvody. Samozrejme, môže sa niečo predložiť neskôr a tak ďalej, nejaké časové problémy, alebo že niektoré členské štáty niečo neuznajú a k tomu aj došlo. Ale nechať parlament mimo a neinformovať ho, tak to je, to je niečo rozhodujúce. Musí byť informovaný k obsahu. Šéfka pre jednotku pre inovácie e, aj e, v Chichone sa so mnou stretla. Ja jej ďakujem za jej odborné informácie. A tie informácie boli veľmi potrebné. A aj preto sme žiadali aj od komisie ďalšie informácie. Hovorili sme o prekážkach, s ktorými e, sa stretávala táto správa na začiatku a niekedy také problémy skôr psychologického, nie obsahového rázu. Ja si myslím, že sú aj ďalšie problémy. Myslím, že tam bol aj egoizmus členských štátov, lebo nechceli investovať do bezpečnosti a do vlastných e, letisiek a radšej tam chcú dávať obchody a supermarkety. Členské štáty si myslia, že komisi- návrh komisie by e, mohol spochybniť návrhy e, celoeurópskej konferencie KAK konferencie CAC. Všetky tieto témy treba e, osvetliť, tak vrať ako v komisii článok 4 tiež nie je jasný. Žiada sa od členských štátov, aby prijali dodatočné bezpečnostné opatrenia. To je len niekoľko príkladov prečo e, rada odvolala tento návrh alebo odôvodňovala tú paralýzu a patovú situáciu v rade, ak to je vôbec odôvodniteľné. Ja osobne ako spravodajca si myslím, že tento návrh je, prichádza v správnom čase, na správnom mieste, má pridanú hodnotu, aby tieto zariadenia mali európske certifikáty v týchto momentoch neistoty treba e, zadefinovať ciele, aby sme zabezpečili bezpečnosť tisícov cestujúcich v Európe, ktorí e, lietajú e, v tomto jednotnom európskom nebi. Z obchodného hľadiska to pôjde aj v prospech všetkých komisí a tak ďalej prezidenta Trumpa veľa kritizujeme, ale oni sa rozhodli s cestou technológie. Mali by sme to urobiť aj my. Preto si myslím, že návrh je dôležitý a ten európsky certifikát sa musí presadiť. Letecká bezpečnosť musí byť prioritou. Preto žiadam od rady, aby prestali hádzať polena pod nohy pri rokovaniam, aby vysvetlili, prečo paralizovali celú situáciu a prečo je to v slepej uličke. A tiež žiadam komisiu, a to rozumným spôsobom, aby predložený text v septembri, a ktorý nie je vyčerpávajúci a ktorý zdá sa, že nesplňa očakávania v definíciách alebo e, v rámci aplikácie, tak komisia by mala odpovedať, čo vlastne chce. Chce tu, bude toto len nejaké fórum stretnutia, budeme tu dialekticky o niečom diskutovať, alebo Okolnosti nám hovoria, aby sme robili to, čo žiadam, aby vzhľadom na tieto okolnosti komisia e, nech stiahne ten návrh, však to nie je žiadna hamba, nech stiahne tento návrh a nech sa zaviaže prísť s novým návrhom s jasnými líniami, ktoré bude zdieľať aj rada. To by bolo to seriózne, stiahnuť pôvodný návrh a okamžite predložiť nový, aby sme mohli začať skutočne pracovať. V rade nebol žiadny konsenzus a komisia samozrejme mala zviazané ruky aj nohy no a toto naozaj nikam nevedie. Keby sa urobila nejaká analýza, keby sa to urobilo spolurozhodovaním, tak eh, dobre, tak tam aj rada bola jasne mohla povedať komisii, stiahnite ten návrh a môžeme začať od, nové, od znova od nuly. To je všetko z mojej strany páni predsednička, pán predseda. Áno, predtým ako znovu dám slovo mojej spolupredsedničke, tak mám dve pripomienky. Zdôrazňujú to, čo povedali obaja spoluspravodajcovia. Je to problém formátu, ale je teda závažný. Práve to pripomenul pán De Grandes, pretože sme teraz situácii, ktorá je nevydaná. Nevieme, či oba výbory a spravodajcovia pracujú na znení tak, ako bol predložený, či sú tam doplňujúce údaje zo strany komisie, za akých podmienok sa pracuje v týchto dvoch výboroch. A je to skutočne nové. Možno si vypočujeme nejaké e, vysvetlenia. A druhá pripomienka, je tu relatívna naliehavosť, pretože Európska únia má na nariadenie, ktoré umožní deklarovať niečo, čo je strategicky dôležité pre obidve uh, e, aliancie. Problém. D- diskusie. To, to sa týka Spojených štátoch, o ktorých diskutujeme o bezpečnostných opatreniach. Momentálne vôbec nič sa nerobí, žiadna kontrola neexistuje, žiadna certifikácia e, v systéme bezpečnosti krajina. Vidíme, že je veľmi ťažké, keď tu je globálna dohoda EU-USA, e, ktorá momentálne existuje, možno E, sú vážne ohrozené problémy e, bezpečnosti a zároveň je tu problém diskutovať o koherentných bezpečnostných opatreniach z USA a možno v budúcnosti aj s inými krajinami alebo skupinami krajín. Takže myslím si, že súčasná situácia, špecificky sa týkajúca bezpečnosti, v niektoré e, nástroje, ktoré treba, a prístroje, ktoré treba využívať. Teda vidíme, že je to veľmi e, spojené s diskusiou, ktorú máme dnes. Pani predsednička, teraz vám dávam slovo. Ďakujem pekne. Chcela by som. Je tu veľa otázok e, na stranu komisie a teraz chcem dať slovo komisii, aby už prišla s konkrétnymi prvými odpovediami Slovo má pani Amkago. A keďže máme toto, tento obmedzený čas, poprosím vás, aby ste sa držali desiatich minút. So commission, please. Takže komisia, nech sa páči. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Takže najskôr ďakujem za príležitosť uh, dnešného i spoločnej schôdze. Ďakujem za pozvanie výboru TRAN a, TRAN a IMKO, zvlášť teda správodajcom pani Van Bosult a pánovi Dengrande uh, za toto pozvanie. Vypočula som si otázky a Snažila som sa vyriešiť najskôr tie, ktoré sa týkajú obsahu a potom stavu, situácie a formy. Takže začnem tým obsahom a pripomeniem ciele návrhu, niektoré e, aspekty a zdôraznil sám spravodajca, pán de Grandes. A, a eh, teda návrh je zameraný, snažím sa, aby to bolo štrukturované, e, eh, zaistiť voľný pohyb v civilnej e, leteckej dopravy a bezpečnostnej techniky na jednotnom trhu a podporiť e, konkurencieschopnosť relevantných priemyselných odvetví EÚ a tiež harmonizovať bezpečnostnú úroveň e, na európskych letiskách. Európske nariadenie 300 z roku 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilnej e, leteckej bezpečnosti hovorí, že technické špecifikácie a e, výkonnostné požiadavky pre tento typ zariadení využívaných na európskych letiskách, teda štandardy sú tam uh, takisto aj výkonnostné kritéria, ale legislatíva nie je doplnená, tak ako to už povedal predrečným, právne záväzným e, systémom analýz na úrovni EÚ, teda jednotným certifikátom, ktorý zabezpečí, že požiada, e, požiadavky sú aj realitou a že sú splnené na európskych letiskách. Čiže teraz k kľúčovým prvkom návrhu samotného poprvé vytvorenie právne záväzných systémov certifikácie EÚ pre pravidlá, pre takéto zariadenia, aby boli k dispozícii alebo v službách EÚ na základe princípu vzájomného uznávania medzi členskými krajinami, ktorý momentálne neexistuje. Po druhé, využívanie spoločnej metodológie a spoločných metód pre certifikáciu zariadení, čo momentálne tiež neexistuje v právne záväzných spôsobom. Po tretie, členské krajiny musia vytvoriť e, orgány, aby dokázali súlad e, bezpečnostného zariadenia na letiskách e, s požiadavkami európskych zákonoch, teda tých orgánov, ktoré budú vydávať takéto certifikáty. A posledný bod tohto kruhu je povinnosť pre výrobcov keď umiestňujú na trh takéto vybavenie, aby to bolo spojené s certifikátom konformity alebo súladu, ktorý dokazuje, že je to schválené na úrovni EÚ. Tak, ako to bolo e, požiadané, alebo teda požadované na začiatku spravodajcami, tento systém je založený na e, výsledkoch konferencii CAC, teda proces, ktorý má analyzovať práve túto konformitu zariadení s existujúcimi e, požiadavkami na úrovni EÚ. Je to tá spoločná testovacia metodológia, systém pre potvrdenie e, týchto zariadení momentálne nie je právne záväzný. Návrh kombinuje teda tieto systémy s akreditačným postupom pre analýz, orgány analýz, teda laboratória, ktoré tieto testy realizujú. Dnes, aby som to zhrnula, nemáme právny záväzok pre výrobcu, aby e, tieto zariadenia boli v súlade s, mm, s hodnotiacím procesom CAC a certifikácia v členských krajinách sa rôzni. Certifikované vybavenie v jednej členskej e, krajine môže mať e, e, záruku, e, ktorá teda funguje iba na úrovni toho členského štátu. A ten systém viacerých certifikácií v prípade, že sa toto zariadenie dostane do iných krajín, je komplikovaný. Takže e, toto chceme práve napraviť. E, systém CAC bude právne záväzný a Okrem toho, na úrovni EÚ, tu bude to jednotný európsky certifikát. Veľmi dôležitý bod, ktorý e, požadujú jednotliví aktéry, že budeme mať právne záväzný charakter a to znamená, že všetky ustanovenia, všetky e, verejné súťaže, pardon, pre relevantné vybavenie letísk budú mať e, toto schválenie na úrovni EÚ, čo momentálne neexistujú. Sú tu rozdiely v jednotlivých členských krajinách, pokiaľ ide o to, čo oni požadujú pre verejné súťaže, aby takéto zariadenia splňali. Čiže je tu e, tento dôležitý aspekt bezpečnosti. Medzinárodný kontext, e, ktorý bol zdôraznený oboma spravodajcami aj predsedami, návrh e, k tej medzinárodnej diskusii o e, bezpečnosti e, leteckej dopravy dodáva ten aspekt zlepšenia bezpečnosti leteckých cestujúcich. Je to veľmi relevantné hlavne v kontexte diskusí z USA. Ide o osobné elektronické prístroje a všeobecnejšie je to dôležitý nástroj aby sme vybudovali dôveru voči našim medzinárodným partnerom, ktorí si môžu byť istí, že Európska únia má vysokú schopnosť e, zistiť e, prítomnosť nejakých výbušnín e, v, napríklad v Batožine. Letecký priemysel, samozrejme máme tu veľmi silnú podporu zástupcov tohto priemyslia systém EKA k, k eh, spoločnej e, testovacej metodológie funguje dobre, veľmi sa zlepšil ale nedostatok eh, jednotného európskeho certifikátu má na nich vplyv, keď sa snažia predávať svoje zariadenia inde. Toto bolo aj verejne vyhlásené nedávno Európskou organizáciou pre bezpečnosť, e, ktorá je hlavným združením pre leteckú bezpečnosť. Aj IATA, Európske združenie pre e, dopravu, logistiku a tak ďalej tiež zdôraznili dôležitosť takéhoto jednotného certifikátu, e, ktorý sa týka medzinárodných trhov a Eh, kontroly nákladnej leteckej prepravy. Eh, aj tu sú potrebné takéto kontroly pri nákladnej preprave eh, aj v tretich krajinách a medzinárodné uznávanie mm, súladu tohto vybavenia je pre nich kľúčové. Ehm, teda teraz sa musí táto nákladná doprava opakovane kontrolovať v prípade, že sa to týka prepravy do tretích krajín. A na toto nás upozornili. E, taktiež ICAO e, na to upozorňuje. A teraz pokiaľ ide o súčasnú situáciu, veľmi pozorne som sledovala E, formu a postupy a budem teda veľmi e, konkrétna. Tento návrh, ktorý bol schválený v septembri, e, bol prvýkrát prezentovaný výboru v ráde 22. novembra je len jedenkrát. Potom už to nebolo na programe žiadneho Eh, výboru eh, alebo predmetom schôdze rády. A musíme si uvedomiť, že táto agenta napriek jej dôležitosti zostala eh, v takom útlme. A tento návrh nemal veľmi srdečné prijatie v členských krajinách. Trvalo nám nejaký čas, kým sme sa spametali a pochopili prečo. Nebolo žiadne predsedníctvo doteraz, ktoré by si želalo návrh dať znovu na stôl. Čiže žiaden dialog s radou o tomto návrhu a my sme boli vyzvaní komisia Digihom, aby sme predstavili návrh ECACu, eh, e teda Európskej konferenciu pre civilnú leteckú dopravu, expertom eh, eh, viacerých skupín a predstavili sme návrh generálnym riaditeľom pre civilnú leteckú dopravu. Myslím, že majú stretnutie pravidelne každý rok a vyzvali nás nedávno, pred tromi týždňami, aby sme predstavili Eh, poradnej skupine pre eh, bezpečnosť leteckej dopravy, aký je stav. Taktiež tam boli experti z viacerých eh, členských krajín, čiže táto prezentácia sa uskutočňuje. Takáto je situácia. Mm, venovali sme sa hlavne pripomienkách mm, tých krajín, ktoré mali najviac e, obav, to je bežný postup, že zvyčajne teda rokujeme so štyrmi či piatimi týchto členských krajín bilaterálne, snažíme sa pochopiť ich e, výhrady. A to bolo spomenuté aj predtým. Obavy boli vyjadrené, či sú reálne, alebo mm, sú to argumenty, za ktorými sú nejaké podstatnejšie problémy, to je dôležité pochopiť. Takže jedna z obav, ktorá bola vyjadrená, sa týkala toho, že komisia navrhuje nový systém, ktorý bude duplikovať EKAK 1, a s čím neboli e, členské krajiny spokojné, hlavne teda týchto 5 kritických členských krajín. No a mm, viaceré členské krajiny podporujú to centrálne pravidlo ECAC v európskej certifikácii, ktoré by sa mal vytvoriť. Po druhé, veľmi silné obavy a veľmi odôvodnené, či malo by sa to ľahko vyriešiť, je to, že sa zabraní členským krajín uplatňovať prísnejšie opatrenia to je teda nariadenie 300 z roku 2008. V žiadnom prípade o to nám nejde. V žiadnom prípade tu nie je taký návrh, ktorý by mal e, e, nejak oslabiť e, silu toho nariadenia 300 2008 a členské krajiny môžu prijať prísnejšie opatrenie. Nedostatok jasnosti sa, je spojený s dvomi prvkami. Predovšetkým nebol tu explicitná nejaká garancia alebo nejaká záruka. Nebolo to právne nevyhnutné, ale dôležité. Toto tam chýbalo. Po druhé, ako už e, spomenul pán de Grandes, skutočnosť, že článok 4 tu je a článok 4 hovorí, že členské krajiny nemôžu vytvárať dodatočné požiadavky, pokiaľ je certifikované vybavenie toto nie je to isté ako prísnejšie opatrenia. Tie sa menia mienia skôr e, v súvislosti s tým certifikačným procesom. Poprosím vás, aby ste už pomaly končili, hovorí pani predsednička, pretože sú tu aj iní rečníci. Teda diskusia e, z, by mala identifikovať, či takéto požiadavky sú užitočné alebo nie. Je tu aj článok 10 že členstvo v EKAK e, sa navrhuje alebo nejak na, nariaduje, ale to tak e, to nie je ten prípad. Tiež e, nejaký dozorný orgán, schvalovací orgán a nevyhnutné bremeno, alebo teda zbytočné bremeno a potom, že ten návrh by mal byť orientovaný na zlepšenie fungovania jednotného trhu a na zlepšenie bezpečnosti Čiže súčasná situácia je taká, že komisia sa teraz snaží e, pracovať e, s oboma spolu legislatívnymi orgánmi alebo zákonodárnymi orgánmi, e, s kolegami z relevantných výborov. Tu veľmi vítame túto možnosť dnes s vami diskutovať. Snažíme sa pracovať aj s radou a estonským predsedníctvom. Snažíme sa napredovať. Komisia Ďakujem. Táto iniciatíva by mala byť e, vyvážená a férová. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Zvyčajne sa najskôr predstaví návrh e, medzi obomi výbormi a teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom z oboch výborov, aby e, položili otázky na komisiu. Takže najskôr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 Ďakujem pekne za slovo, vážené dámy a páni. Ja by som chcela povedať niečo a myslím si, že je dobré, keď aj tieňoví spravodajci niečo povedia, aby si komisia vedela urobiť celkový obraz, pretože nejde len o to, čo si myslia spravodajcovia. Takže mňa by zaujímala odpoveď zo strany komisie. Chcela by som sa vyjadriť za SAD frakciu, ale aj za kolegyňu Imko. My sme tu v podstate dva výbory a moja kolegyňa tu nie je a chcela ma požiadať, aby som hovorila aj v jej mene. Takže ja som tieňovou spravodajkyňou za Imko a teda hovorím za politickú skupinu SAD a teda keď sa nemýni, nemýlim, tak to bolo tak, že komisia schválila Európsku agendu bezpečnosti a potom pán Juncker prišiel s tou myšlienkou, že bezpečnosť je potrebná a kontext poukazuje na to, že potrebujeme takéto nariadenie. Takže možno, že je tu určitá problematická komisia s komisiou, to môže byť a preto E, sme sa dostali do takéhoto jasného konfliktu, ale už tu to odznelo, že nesmieme strácať čas. Myslím, že musíme vychádzať z toho návrhu zo strany komisie a myslím si, že tento sa dá ešte zlepšiť. My sme k tomu dostali už vysvetlenia. Takže musíme, dostali sme vysvetlenie aj k forme, aj k obsahu, vieme, aká je úloha členských štátov a preto tento návrh môžeme zlepšiť. A naozaj by to bola strata času, keby sme to posielali hore-dole a žiadali o nový návrh komisie, takže my, naša politická skupina podporuje to, aby sme pracovali na tomto návrhu a pán spravodajca de Grandes, ja neviem, ale Myslím si, že áno, mali by sme ako parlament na tom pracovať. Vy ste to vyčítali komisii, ale my sme schopní niečo urobiť. Bezpečnosť je dôležitá pre všetkých, po prvé. Po druhé, pokiaľ ide o vybavenie týchto bezpečnostných zariadení, podniky, ktoré existujú na trhu, na to vynakladajú veľmi veľa financií. A teraz ide o to, aby sme sa pozreli aj smerom k USA vzhľadom na certifikáciu, ale potrebujeme jednotný systém pre Európsku úniu na preskúmanie a preto by sme teraz sa mali zamerať aj na to, aby mm, smene, ktorému členskému štátu nebránili, ale aby urobil ešte viac. Urobila to, hovorila to aj komisia. 40 miliard eur to je obrovský trh pre takéto zariadenia. Takže naozaj musíme mať na pamäti aj to, aby sme mali tieto povinné certifikáty. Ja neviem, či komisia má na to odpoveď, ale celkom nechápem, ako to je. Máme napríklad článok 30, kde vy navrhujete, aby kde sa hovorí, že kontrolné zariadenia a tak ďalej po preskúšaní a tak ďalej a tak ďalej. Takže po podľa eh, národných požiadaviek a potom sa tam hovorí, že tieto je možné ďalej využívať počas určitej stanovenej doby ale to je predsa záležitosť, ktorá by viedla k navýšeniu nákladov. Tu sa hovorí, že tri roky po vstupe do platnosti tohto nariadenia. Takže tuto by sme mali ešte niečo doplniť, možno, že nejaký e, odsek doplniť. No a potom možno, že by sme mohli byť aj trošku jasnejší, pokiaľ ide o tieto technické služby. Máme tu článok 8 a okrem toho si myslíme, že by sme tam mali doplniť ustanovenia vzhľadom na objektivitu, aj pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení vzhľadom na štandardy. Takže nesmieme zabúdať na jedno. My sme všetci občanmi a my všetci prechádzame týmito bezpečnostnými kontrolami a nikto nám nepovie, či sme chránení napríklad pred radiáciou. Takže mali by sme sa pozrieť na to, ako toto je a mali by sme sa pozrieť, e, či by sme nemali naozaj Takže nemali by sme začínať od znova, mali by sme pracovať na tomto návrhu komisie. A samozrejme pôjde aj o rokovania s rádou, samozrejme tie väčšie krajiny budú chcieť, aby to ostalo vo forme administratívy, tie menšie krajiny sa tam nevedia tak presadiť, ale myslím si, že by sme mali byť schopní dosiahnuť také nariadenie, kde by sme vyriešili tieto problémy, aby sme mali jednotnú certifikáciu, ale aby sme zabezpečili ochranu občanov, pretože ide o bezpečnosť, ale aj o o zdravie. To tam musíme doplniť. A tu ide aj o navýšenie nákladov, dodatočné náklady, takže toto naozaj má svoju váhu. Ďakujem. Hovorili ste za dvoch. A teraz hovorili ste aj v mene pani Het. A teraz dávam slovo pani Foster za EKR na miesto pana Vandelena. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže tieňový spravodajca tu nie je a ja som prišla ako spravodajkyňa, ktorá sa zaoberala bezpečnosťou na letiska. Toto je oblasť, ktorá naozaj udržiava veľmi úzke vzťahy aj s priemyslom, ale teda, aby som poukázala na to. Bezpečnosť, bezpečnosť a bezpečnosť v leteckej doprave to je eh, tá jadro kľúčová záležitosť EKAKu. EKAK e to je Európska letecká konferencia, ktorá bola založená pred viacerými ako 60 rokmi a obsahuje 44 európskych krajín. A my, sme, my veľmi, úzko, táto, veľmi úzko spolupracuje s ICAO. A oni sa venujú svojej práci, ale, ale aj e, keď momentálne táto bezpečnosť na na letiskách vlastne vychádza z toho, čo sa nazýva EKAK 30, ale vráťme sa teraz k tomuto návrhu komisie. Predovšetkým toto je prepojenie medzi protokolmi sebe, subsidiarity, protokol 2, článok 6, pretože toto je zodpovednosť členského štátu. To neznamená, že, sa dot, že Európska únia alebo komisia nemá aktívny záujem na tom, alebo že by nenastolovala veci. Ale keď sa pozrieme na niektoré záležitosti z tohto návrhu, tak tam mm, nie je uznané, čo urobili oni. Tu sa požaduje flexibilita, potom prísnejšie pravidlo pravidla, ktoré niektoré členské štáty potrebujú, pretože sú viacej ohrozené, pokiaľ ide o terorizmus, ale aj ten e, proces hodnotenia z EKQ, ten má lepší základ. Keď sa pozrieme na tieto miestne štandardy, napríklad e, Austrália, USA, Izrael, tam sú aj výzvedné služby a informačné služby. A toto tiež prechádza pomedzi nami a to, potom a aj to, e, tieto SMM, čo sú pre nastolené. Takže tuto je to požadované. No a tento návrh tiež má určité, v tomto tkvie tiež určité riziko, že sa mm, vyzradia e, tajné informácie, byrokracie a tak ďalej. Takže e, podľa mňa by malo platiť to, čo platí teraz. Ale musím vám povedať, ja sa celú dobu už zaoberám e, touto bezpečnosťou. Nikto sa na mňa neobrátil s týchto, z tej oblasti no, týchto výrobcov. Oni nechceli vedieť, aký je daný stav a čím sa zaoberá EKAK. Ani členské štáty to nepodporujú a členské štáty teraz sa zaoberajú tým, ako sa tým bude zaoberať rada. Ale e, samozrejme, tu je veľmi veľa týchto záležitostí a určite ich ešte viac. Ja si myslím, že by sme to mali stiahnuť, pretože e, keď by komisia chcela v budúcnosti niečo seriózneho naozaj e, pred, predložiť, e, keď, e, aj keď tam bude nejaká značka európska, EKA to naďalej bude robiť toto testovanie, pretože komisia to určite robiť nebude. A, a ani vy sa nepozriete na tie nariadenia. To asi bude smernica a potom tomu sa budeme zaoberať, pretože členské štáty potrebujú tam určitú flexibilitu, ako aj ich parlamenty. Takže ja som len chcela predniesť tieto moje myšlienky a preto je to veľmi dôležité, aby sme mali takéto vypočutie ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste za to, že ste to zorganizovali. Ja podporujem komisiu v mnohých oblastiach, ale sú také oblasti, ktoré vôbec nemôžem podporiť. Veľmi pekne ďakujem a teraz pani Hosminová. Ďakujem, pani predsedajúca. Podľa posledných údajov z roku 2015 Eurostatu celkový počet cestujúcich, ktorí používajú leteckú dopravu každoročne v Európe, je 218 miliónov. Tisícky ľudí e, cestujú z operačných dôvodov každý deň a preto je potrebné nájsť e, vyrovnané riešenie pre leteckú dopravu, ako je fragmentá, teda tie problémy, ako je fragmentácia, testovanie, existencia jednotnej certifikácia pre bezpečnostné zariadenia. Návrh komisie by mal vyriešiť rozdiely v tých návrhoch, štandardoch a testovacie metodológie bezpečnostných zariadení na letisku aby fragmentácia jednotného trhu bola prekonaná a aby sme mohli predávať tieto zariadenia v celom EÚ. Podľa komisie to zníži náklady aj prekažky v úprave a bude to mať pozitívny dopad na konkurencie schopnosť európskych výrobcov. V tomto kontexte mám dve otázky na komisiu. Prvá podľa ECOSOKu Schválenie jednotné, e, jednotného certifikátu bude účinnejšie, ale komisia neuvažuje o vytvorení takéhoto jediného orgánu, ktorý by vydával takýto certifikát. A po druhé, čo robiť v prípade subsi- e, subsidiaritov? Návrh čiastočne transferuje národné kompetencie na komisiu. Môže komisia konkrétnejšie odpovedať aby sa v rade našlo spoločné stanovisko k tejto téme. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, keďže nie sú, žiadne ďalší, nie sú tu žiadne ďalší e, rečníci ani tieňoví spravodajcovia. Pozerám sa, či niekto sa hlási o slovo. Dám slovo teda naspäť komisii, aby odpovedala tom krátkom čase, ktorý ešte máme na otázky alebo tie myšlienky, ktoré boli predstavené zo strany kolegov. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za tieto otázky článku 30. Potreba analýzy a dopadovej štúdie. Potreba dostatočne dlhého času pre členské štáty ten návrh sme si zaznamenali, zanalizujeme ho, ako vylepšiť odsek 2 článku 30 k e, aspektu bezpečnosti. Toto je otázka, ktorá sa riešila v článku 9 a 17 návrhu pokiaľ ide o bezpečnosť a bezpečnostné riziká daného vybavenia, akékoľvek návrhy, zvlášť tie, ktoré sa týkali e, radiačného efektu. E, to sú prvky, ktoré komisia samozrejme veľmi pozorne berie do úvahy a chce zabezpečiť, aby bezpečnosť e, bola naozaj dôsledne dodržiavaná. Ostatné pripomienky k EKAKu. My silne podporujeme to, že EKAK ehm, má veľmi solidný systém a vyvíja, vyvíja sa veľmi pozitívnym spôsobom, má veľmi dobré výsledky v rámci vlastného mandátu, teda metodológia spoločného testo, testovania a to som vysvetlila aj v úvode nie je to právne záväzné. A na to nás upozornili. Sú tu prípady vybavenia zariadenia, ktoré neprešli testami ECAC a boli umiestnené na európskych letiskách. Na to nás upozornil ECAC. Nie je to právne záväzné, čiže nie je to nevyhnutná podmienka vo verejných súťažiach, teda akvizícia takéhoto vybavenia na letiskách. K tým prísnejším opatreniam znovu zdôrazním, že nariaden 300 2008 platí. A v žiadnom prípade to nemalo vplyv, pr- mať vplyv na právo členského e, štátu. V každom jazyku, ak to nie je potrebné, tak by to malo byť, e, ak je to teda potrebné, tak by to malo byť v revidovanom znení. k ekosoku. Hmm, tá možnosť týkajúca sa jednotného, jedného orgánu, európskeho orgánu, toto bola jedna z možností, ktorú sme skúmali eh, v dopadovej štúdii a eh, upustili sme od nej, keďže to nesplňalo požiadavky na zdroje a líniu, ktorú komisia má k vytváraniu nových agentúr a naberaniu nových zamestnancov takýchto agentúrov, analýzou, ktorá sa urobila ohľadom tejto možnosti a preto sa od nej upustilo. Naopak, EKAK tam bol, ten robí vynikajúcu prácu a najefektívnejším spôsobom využíva zdroje pre jednotný európsky certifikát, ktorý by sa uplatňoval okrem toho, čo sa už teraz úspešne robí zo strany EKAK. Dúfam, že som odpovedala na všetky otázky. Ak sú nejaké špecifickejšie, veľmi radi ich e, zodpovieme písomne a samozrejme ešte raz zdôrazním, že sme k dispozícii, aby sme pomohli parlamentu a aj výborom e, v ďalšej práci. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem pekne komisii za tieto informácie. Nemám žiadne ďalšie komentáre ako uh, spravodajkyňa, ale dáme slovo teraz uh, spravodajcovi z výboru Trán. Ďakujem pekne, uh, pani spolupredsedajúca. Vo výbore trán. pracujeme už dlhé roky spolurozhodovacím procesom a vieme, že je niekedy zložité rokovať a je sterilné a zbytočné keď vieme, že komisia niečo jednoducho necháva bokom a pracujeme na niečom, na, jedno, na ničom, no je to tak. Často sme sa e, museli aj vrátiť k pôvodným návrhom a ja rešpektujem všetky kritériá. Popracujme na návrhu komisie parlamente je dobre, ale môže to byť zbytočná práca, pretože aj samotná komisia čestne e, vyhlasuje, že narazili na určitý politický strop. Rada sa vyjadrila a neberie nič do úvahy a takáto je situácia. Komisia skonštatovala, aké sú ťažkosti, na ktoré poukazujú členské štáty. Samozrejme, mnohé sú legitímne, ako spomenula pani Foster, a ja ju veľmi rešpektujem, princíp subsidiarity, pán Coelho pracuje tiež v Libe. Subsidiarita je národná kompetencia, ale každodenne sa, sa táto kompetencia snaža, snaží presunúť na európsku úroveň. aj predseda Juncker na základe bruselských atentátov 23. marca povedal, že Európa potrebuje únia bezpečnosti, aby účinne mohla bojovať proti hrozbe e, terorizma 20. apríla. Takže je to mandát na riešenie týchto otázok. A môžeme to vyriešiť dvomi spôsobmi. Komisia, ktorá má tieto kompetencie, nech stiahne a príde s novým návrhom a začlení návrhy rady a to je cesne, cesne alebo to je nejakým spôsobom realizo, reala, realizovateľnejšie. Alebo nech sa venujeme len tie, tým aspektom, ktoré sú naozaj nevyhnutné, aby sme zaznamenali pokrok. Takáto je situácia. Samozrejme, my môžeme, a ja rešpektujem všetky názory a každého jedného, ale skutočne sa nikam nedostaneme, ak komisia nepríjme pripomienky rady a keď rada e, nedá zelenú tomuto projektu. A jedna vec je e, kompetencia v bezpečnosti odvolávajúca na subsidiaritu a druhá vec – aby sa zakázala harmonizácia a odvoláva sa tu na nejaké celosvetové argumenty. Je pravda, že Európsky parlament v tejto situácii by vlastne pracoval na ničom, ale my potrebujeme jednoducho tie rozdielne názory vyriešiť. Je, ja chápem, že komisia nechce odpovedať na moju otázku, ja len navrhujem to, aby pouvažovali o mojom návrhu. A keď sa vyjadrí, a než samozrejme porovná aj názory v rade. Thank you very much. Ďakujem pekne. Slovo dám teraz môjmu spolupredsedovi na slovo na záver. Ďakujem pekne. na záver toho, čo sme počuli, by som chcel povedať, že sa môžeme domnievať, že v podstate je tu záujem mať e, certifikačný systém pre bezpečnostné a aj priemyselné ekonomické dôvody, ale problém tu je preto, že tento návrh komisie je e, taký utlmený v rade a môj návrh je požiadať komisiu, aby vyriešila v predsedníctve obou výborov, jasne teda povedala, že poprvé, že teda tento návrh z alebo bez dodatku bol schválený radou preto, aby znovu vstúpil do procesu spolurozhodovania a tento návrh by sa mal znovu dostať na stôl, pretože zdieľam obavy spolu, e, spravodajcov, že nemôžeme pracovať e, pre nič, pre dokument, ktorý je dezaktivovaný. E, komisia bilaterálne rokuje s členskými krajinami, ktorí, ktoré hovorili o svojich obavách. Je tu aj princíp subsidiarity a pani Foster ho vysvetlila. Môže nám komisia napísať, a nie povedať, ale písomne nám e, odkomunikovať, že tento, táto agenda je reaktivovaná so schválením rady v proces spolurozhodovania s alebo bez dodatku. Je potrebné, aby komisia spravodajcovia a spoluspravodajcovia vedeli presne, na čom pracujú a teda v akom e, čase. Mohla by nám teda komisia napísať e, v tom zmysle, či je tento dokument, táto agenda reaktivovaná, alebo si myslí, že nie je aktivovaná, že je tu potrebný nejaký dodatok e, a teda mohli by sme potom o tom diskutovať a spolu so spravodajcami upraviť text takýmto spôsobom, aby teda práca parlamentu prebiehala operatívne momentálne sú tu uh, pochybnosti. Mohla by nám teda komisia toto poskytnúť písomne, bolo by to podľa mňa rozumné. Áno, súhlasím a s týmto návrhom. Tiež by som chcela navrhnúť, aby sa informovali aj súčasné predsedníctvo o stave, eh, keďže je dôležité, aby aj oni eh, mali tieto informácie. A myslím si, že spravodajcovia by sa tiež mali stretnúť a rozhodnúť, aké ďalšie kroky e, príjmeme. A potom budeme informovať všetkých ostatných kolegov o ďalších krokoch. Takže tu by som to uzavrala Znovu ďakujem komisii za to, že nás informovala. Myslím, že sekretariat oboch, sekretariaty oboch výboroch e, teda sú informované, že budeme postupovať tak, ako sme to povedali. A členovia výboru IMKO a Mtran. ďakujem vám za účasť na tomto stretnutí a navrhujem, aby sme pokračovali stretnutím IMCO. Ďakujem pekne a príjemné popoludne.